So, jetzt. Das sind freundliche Leute. To sú už príjemní ľudia. Ešte som vás nezažil v takejto privetivej podobe. Komisia bude musieť za fotografie zaplatiť. Ah, okay. It's dran hier. Ready? Vielen Dank. Ďakujem pekne za vaše úsilie. Ďakujem. Pán Svoboda, niečo k rokovaciemu poriadku. Ďakujem pekne, nechcem vás dlho zdržiavať ale chcem pripomenúť, že 23. októbra 86 začala revolúcia v Maďarsku. Niekedy sa to zneužíva